zdravotníckých pracovníkov, 200 škôl bolo zatvorených. Takže... Taktiež sa dennodenne vysielajú nasadenia misionárov. Nie je to vojna bez vojakov. Nie, nie. Je tam mnoho vojakov z rôznych krajín a situácia e, e, eskaluje. Je tam riziko terorizmu, regionálnej nestability a taktiež migrácie pre nás. E, osobitný vyslanec e, OSN pán Salame v piatok prišiel na zasadnutie Rady pre zahraničné veci a vyjadril sa, že žiaden iný konflikt nikdy e, nebol poznačený takým rozporom medzi slovami a činmi ako Líbia. Bezpečnostná rada e, OSN už zasadla od apríla 15 krát, e, aby prejednala otázku Líbie a 15 krát sa teď nepodarilo presadiť prímerie. Bezpečnostná rada 15 krát. Je tu však nádej, že možno sa podarí odsúhlasiť prímerie. Dúfali sme, že už od včera, ale dnes ráno sme sa dozvedeli, že sa nedohodli veci v Moskve a že generál Artur od, odišiel z Moskvy bez toho, aby odsúhlasil toto prímerie. Už sme viackrát opakovali, že musíme prekonať eh, našu nejednotnosť, že Musíme byť jednotnejší zoči voči takýmto situáciám. Nemecko sa chystá ohlásiť, neviem, či už formálne ohlásilo. Boli isté e, kulárne reči, že sa to ohlási dnes, neviem, či sa tak stalo e, že e, v nedelu pri príležitosti Berlínskej konferencie po mesiaci príprav, pričom my sme sa aktívne týchto príprav zúčastnili, že by sa mali vytvoriť prie predpoklady pre uzavretie prímeria a tiež na deeskaláciu situácie. To by mohla byť hodná príležitosť. Vysoký predstaviteľ teda prišiel v piatok. Predseda vlády, medzinárodne uznanej vlády, bol tiež v Bruseli, navštívil predsedu Sasoliho a predsedu rady Mišela. Nebolo možné stretnúť sa s druhou stranou, s generálom Aftarom. Viedli sme rokovania s inými regionálnymi kolegami z Egypta, z Ruska a z iných eh, tretich krajín. Všetci sú veľmi znepokojení, eh, že situácia v Líbii sa vymyká spod kontroly. Ale nemôžem vás ubezpečiť, že naozaj dôjde k prímeriu a že berlínska konferencia sa uskutoční v nedeľu. Na poslednom zasadnutí Rade pre zahraničné veci som žiadala, aby sa diskutovalo o Líbii a o Iráne. Jasne sme podporili berlínsky proces, podporili, pokusili sme sa vycestovať do Líbie, z bezpečnostných dôvodov sa to nepodarilo. Nevieme, či to naozaj boli bezpečnostné dôvody alebo neochota prijať nás. Museli sme sa stretnúť tu v Bruseli tam e, teda prebehla návšteva Saraža, ale generál Aftar neprišiel. Teraz máme mandát po zasadnutí rady pre zahraničné veci, aby sme e, intenzívne e, rokovali so všetkými stranami. V prípade, že sa podarí presede prímerie a dohodu o rámci berlínskeho procesu, tak sa budeme musieť venovať monitorovaniu tohto prímeria a budeme musieť efektívne kontrolovať aj zbraňové embargo ale nevieme, kto sa toho naozaj seriózne ujme. Mineme um, ehm, veľa peňazí v Líbii. Viac ako 630 miliónov v rámci spolupráce v posledných 5 rokoch. Africká únia a OSN e agentúry evakuovali viac ako 5000 ľudí, ktorí potrebovali medzinárodnú ochranu a vyslali 50 tisíc migrantov späť domov dobrovoľne s integračnou podporou. Ale ešte stále 700 tisíc osôb z subsahárskej Afriky je v Líbii. Nie všetci chcú ísť do Európy. Mnoho z nich, väčšina z nich má prácu, e, má živobytie a chcú e, ostať v Líbii, pokiaľ im to okolnosti umožnia. Ale ak sa situácia zhorší a nebudú môcť Líbii ostať, možno sa pokúsia vycestovať do Európy. Teda je tu ešte ďalšia hrozba, že e, to spôsobí nárast nelegálnej migrácie prostredstvom e, Stredozemného mora. Turci a Rusi sú v tomto vo vedení. E, stredná časť stredozemnej trasy E, bola poznačená tým, že títo aktéry tam neboli prítomní, teda Rusko a Turecko. Dnes sú však vo vedení a e, tým pádom sa geopolitická štruktúra zmenila v tejto časti Stredozemného mora. Pred niekoľkými mesiacmi my, Európani, sme boli viac menej aktívni, ale boli sme osamotení. Teraz ešte stále sme viac menej aktívni, aktívnejší ako pred pol rokom, ale Rusi a Turci sú veľmi silní, pretože majú vojenské nasadenie priamo v teréne. Nie priamo, nie prostredstvom um, armádnych zložiek, ale všetci vedia, že uh, sa zintenzívňuje tok e, zbraní. Líbia je akási rakovina, ktorá má metastázy do celého regiónu Sahelu. To, čo sa deje v Saheli, veľmi úzko súvisí s tým, že obchod so zbraniami a bojovníci v Líbii kontaminujú celý región. Teraz spravodajské služby nám hovoria, že Sudánčania, Sýričania, takí ľudia z Blízkeho východu prichádzajú do Líbie, aby bojovali na jednej alebo na druhej strane. Takáto je situácia. Možno sa dočkáme dobrých správ v najbližších 24 hodinách, možno nie. Možno e, Nemci zvolajú konferenciu, možno nie. Možno sa dočkáme primeria, možno nie. Naozaj neviem. Dúfam, že vznikne príležitosť posunúť sa ďalej. Libia je bohatá krajina, jedna z najbohatších e, e, krajín v Afrike. Napriek dlhým rokom civilných nepokojov je to bohatá krajina, pričom mám relatívne málo obyvateľov, iba 6 miliónov a je, teda sú predpoklady preto, aby tam ľudia žili v prosperite a v bezpečí. Namiesto toho už prebieha 9. rok veľmi ničivého politického konfliktu a politickej krízy. Nikdy sa nezdalo, že bude jednoduché, aby sa Libia dostala zo 40 rokov ničivého diktatorského režimu a že zázrakom sa tejto krajiny stane stabilná demokracia. To nie. E, vedeli sme, že to bude ťažké a zložité, ale nikto si nedokázal predstaviť e, takúto katastrofu. A predsa môže sa to dokonca ešte zhoršiť. Pre Líbičanov samotných, ale aj pre nás. Ak sa nepokúsime zo všetkých síl tento konflikt zastaviť a nájsť politické riešenie s podporou členských štátov, aj parlamentu, Práve o to mám v pláne sa snažiť a dúfam, že to prispieje k e, riešeniu. Aby Líbia bola jednotná a aby sa nám podarilo nájsť mierové riešenie tomto konfliktu. Pretože vieme, že neexistuje vojenské riešenie, ale táto mantra, teda že vojenské riešenie neexistuje, to sme opakovali aj v kontexte sírskej vojny, že vojenské riešenie existuje. A napokon e, sa ukázalo, že predsa len to bolo vojenské riešenie. Teda možno aj v tomto prípade to bude podobné. Nechceme byť súčasťou vojenského riešenia. Chceme sa utešiť tým, že vojenské riešenie neexistuje v Sýrii. To napokon však takéto riešenie bolo. Pričom ho a, Nastavilo Turecko a Rusko a tým sa zmenila rovnováha vo východnej časti stredozemného regiónu. Nedokážeme zabrániť, aby sa niečo podobné udialo aj v Líbii. Rozhodne eh, by to malo byť pre nás veľkým znepokojením, pretože nikto by nebol rád, ak na libyskom pobreží by sa eh, obravila, objavila sieť ruských eh, vojenských základní, až po talianské pobrežie, e, kde by sa musela kontrolovať migrácia do Európy vo východnej časti Stredomoria a teraz možno aj v strednej časti Stredomoria. Myslím, že e, v takúto pokročilú hodinu e, môžeme hovoriť otvorene, takto, ako sme sa tu zišli a môžeme si povedať otvorene, nejakej vážnej situácii čelíme. Dúfajme, že v najbližších hodinách sa dočkáme dobrých správ. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za úvodné slova. Nech sa páči. Hlavným rečníkom za EPP je pán David McAllister. Máte slovo, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, práve sme počuli vysokého predstaviteľa, že v Líbii dochádza k politickej dráme aj k vojenskej dráme priamo pred e, našimi dverami. A táto dráma príliš dlho a príliš málo E, mala našu pozornosť. E, poznáme čísla z OSN od e, nasadenia generála Aftara v apríli. Podľa údajov OSN viac ako tisíc ľudí prišlo o život, viac ako 340 tisíc je vnútorne presídlených a 900 tisíc ľudí odkazaných na humanitárnu pomoc, pričom dve tretiny z nich sú ženy a deti. Teda núdza je tam naozaj veľmi veľká od nedele platí e, režim nasledovania zbraní. To je aspoň e, maličký krok a ľudia majú právo na dlhodobý mier. E, nemecká spolková kancelárka podporuje už dlhodobo snahu presadiť dlhodobý mier v Líbii. Táto konferencia, ktorá podľa mojich informácií prebehne v nedeľu v Berlíne, práve k tomu má aktívne prispieť. Musíme jasne povedať, aj ako zastupcovia Európskeho parlamentu. E, Poprvýkrát e, napokon e, sa venujeme tejto téme rozprave. Všetky štáty, ktoré sú súčasťou tohto konfliktu priamo alebo nepriamo, sa musia postarať o to, aby táto občanská vojna sa konečne zastavila. Líbia musí v budúcnosti fungovať ako slobodný suverénny štát. Až potom môžeme hovoriť konkrétne o znovu vybudovaní tejto krajiny a hovoriť o ďalších formách podpory, ktoré poskytneme Líbii. Ďakujeme pekne. Teraz e, e, za skupinu e, SAD dostáva slovo pani Piri. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán vysoký predstaviteľ. Ja by som v promade veľmi rada um, uviedla, ako veľmi si cením vašu úprimnosť v tejto, v tejto, v tejto diskusii. A hoci som si pripravila prejav, tak um, tak ehm, sa zavezujem, že na budúce budem reagovať priamo na váš ehm, prejav. E, pán mm, generál Haftar odišiel od rokovacieho stola, nepodpísal dohodu o prímeri. Samozrejme, to je obrovská rana pre ľud Libie, pre stabilitu, pre, pre mier v rámci celého sahelského regiónu. Za za uplynulé obdobie 200, zomrlo 280 civilistov, vyše 2000 bojovníkov, s tým, s tým, že samozrejme sme, sme svedkami um, externých zásahov a tým pádom aj v skutočnosti, že dochádza ďal, k ďalšej vojne v zastúpení na teritórii Líbie. My sa musíme naozaj snažiť o zabranenie mm, konfliktu. Pán pán podpredseda, ja oceňujem vaše úsilie a prosím vás, aby ste urobili čo je vo, všetko, čo je vo vašich silách, aby, aby sme naozaj dospeli eh, k prímeriu. Konferencia v nedelu je, kritická, je kriticky dôležitá a dúfame, že sa uskutoční. Libyský ľud si zasluhuje dlhodobú perspektívu mieru, eh, bezpečnosti a samozrejme rekonštrukcie. Ďakujem veľmi pekne za vaše slova ďalším eh, Rečníkom bude za Renew pán Javier Nart. Ďakujem veľmi pekne, pán Borel. Všetko, čo ste povedali, súhlasím, ale e, hoci kto, kto by, vypočul, ktorý by si vypočul aktérov, ktorí pôsobia v rámci územia, tak by vedel, že dnešná tragédia vlastne už je tu 9 rokov a neprekvapuje nás útok na Tripolis, pretože to všetko začalo už v rámci dohody z Kirat. A to je, a, a to je taká frankensteinská dohoda medzi obými stranami. Um, nemusíme mm, Mm, máme tu aktérov, ktorí nikoho nezastupujú v rámci, v rámci libyskej vojny. Líbia prakticky neexistuje a jediné, čo sme dokázali urobiť, je, že sme, vypo- že, že, že sme počúvali niektorých aktérov a mys- mysliať si, že hovoria za túto krajinu. Ja som proti vojne, samozrejme, ale, ale, ale obávam sa, že, že to všetko pôjde uh, z dažďa pod odkvap a bohužiaľ katastrofická situácia, vojenská nerovnováha. Ak bude, všet, samozrejme, my musíme konať ako Európska únia. V súčasnosti sú tam Rusko a Turecko, pretože tam, e- ale to preto, pretože Európska únia nikdy, nikdy v Líbii nepôsobila. musíme konať naozaj, musíme konať efektívne. A okrem toho, ak Francúzsko a Taliansko konajú každý za seba, nuž tak to len prispieva k našej kompletnej nerelevantnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Nech sa páči pán Satouri za zelený. Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, keď sa snažíme prispieť k mieru v Líbii, Európska únia oceňuje, ďakuje, ľutuje, konzultuje, hovorí, hovorí veľa, ale koná málo, nemá konkrétnu stratégiu, nemá ani snahu o presadenie koherentného prístupu členských štátov. Pán Borel by vlastne ste ako keby zárokov neexistencie Európskej únie na medzinárodnej scéne keď hovorím o externalizácii riadenia našich eh, vonkajších hraníc eh, za cenu jasného porušovania ľudských práv v Líbii, tu eh, prispo, prispievame k situácii veľmi jasne. My sme zodpovední, vážni kolegovia, úplne všetci, za zhoršenie situácie, humanitárnej situácie v Líbii. Vážený pán Borel, nikdy nie je neskoro presadiť európske hodnoty. Snažme sa presadiť sa na globálnej scéne v diplomácii, snažme sa presadiť prímerie a dodržovanie ľudských práv, snažme sa poskytovať pomoc utečencom a migrantom. Ešte stále je priestor presadovať alternatívy voči e, neludskému prístupu a svojvoľnému zadržiavaniu e, civilistov. Ďakujeme pekne. Ďalej e, pán, pani Bonfrisko. Ďakujem veľmi pekne Vážený pán podpredseda Borel, eh, ehm, na parlamente i naši občania hlasovali za nás aj preto, pretože chcú, aby sme konali v oblasti bezpečnosti našich občanov. Eh, uznáva Európa svoju úlohu pri zmene režimu? Kto posúdi Európsku úniu um, alebo kto ju bude súdiť za to, že prispela k ľudskému utrpeniu v Líbii? Aká je vlastne úloha Európskej únie? Veď sa pozrime, že vlastne akú úlohu vykonávajú Rusko a Turecko v tejto chvíli. Je to naozaj smutné, je to naozaj smutné, že tu nemáme žiadnu konvergentnosť zahraničnej politiky v Európskej únii. A oblasť Stredomoria je len dôkazom takéhoto konštatovania. Európa je predsa stredomorím. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Izhambasky. Pán Džambasky. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán vysoký predstaviteľ, vážení kolegovia, nikto tu v sále nepomenúva veci správnym menom Vieme, že e, dohoda medzi Saražom a Erdoganom zahrňa nielen e, informácie o násadení tureckých jednotiek v Líbii, ale že to vlastne znamená aj konanie voči Cypru, Izraelu. Je pravda, že Sarač a Erdogan presúvajú teraz islamistov, islamistov zo Syrie do, do Líbie, tých, ktorí bojovali v krvavej sírskej vojne. Títo všetci sa teraz presúvajú do Líbie. Um, Líbia pod Saražom a Erdoganom sa mení na krajinu z časov otroctva. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážne kolegovia. Ehm, v súčasnosti eh, v Líbii existuje eh, veľmi zraniteľné zastavenie palby a mm, potrebujem politické rozhodnutie. 2011, eh, NATO, v roku 2011 zbombardovala NATO Líbiu a spôsobila pád Kadáfiho. To spôsobilo úplný chaos, občanskú vojnu a mm, do toho sa mm, na, z, nasadili ďalšie krajiny. Mm, okrem regionálnych mocností aj veľké mocnosti sa zúčastňujú na konflikte. Jedným ide o ropu, plyn, geopolitiku alebo o vplyv a moc. Taká je skutočná pravda. Ehm, pre miestnych obyvateľov vojna znamená smrť a utrpenie. A Ehm, pán Borel hovorí najmä o ochrane pred utečencom. Ehm, ehm, treba si uvedomiť, že Saráč e, e, spolu so svojimi milíciami e, sa snaží zabraniť príchodu utečencov do Európy. S tým musíme skoncovať. Musíme skoncovať s vývozom zbraní do konfliktných zón potom prispieme k trvalému mieru a nesmieme pripustiť ďalšiu exkráciu spojenú s vojnou. Tým nedosiahneme e, mier ani v Libii, ani inde. Ďakujem veľmi pekne. E, Nikolau Avalanos. Pán Nikolau Alavanos, nech sa páči za nezaradených. όχι μόνο απούσα δεν είναι όπως λένε μερικοί. Európska únia nielen, nielenže teda Európska únia nielenže absentuje e, v Líbii, ale má aj svoju zodpovednosť spoločne so Spojenými štátmi. Um, je zodpovedná za, za dôsledky zmeny režimu a teraz tam máme iných hráčov, samozrejme, ktorí zasahujú do do záležitostí krajiny a to všetko eskaluje napätie v Libii a v celom regióne. To vlastne spôsobuje e, nebezpečenstvo pre, pre, pre ľudí a um, Turecko sa snaží vytvoriť nové hranice v rámci Stredomoria a um, tu, tu zlyhala aj grécka vláda. EÚ, NATO, Spojené štáty považujú Turecko za strategického partnera. A tým vlastne mm, len narastá agresivita Turecka, ak, ak ich považujeme za nášho partnera. Naozaj musíme sa ubezpečiť, že nedôjde k zmene hraníc, že budú platiť suverénne hranice a predchádzajúce dohody. Chceme žiť v miery a mať um, pán Tajany. Áno, želáme si, aby berlínska konferencia priniesla výsledky. Ja bohužiaľ nie som optimistom. Európa, Európa bohužiaľ vôbec vôbec nepomáha, um, úplne absentuje v celej, v, celej, v celej situácii. Chýbajú nám politické iniciatívy akékoľvek povahy. Um, vidíme výsledky, pri Rusku a Turecku, ktorí sú zrazu garantmi situácie nielen v Libii, ale aj v celom Stredomorí. Spôsobuje to samozrejme te- rizika terorizmu, um, je tu aj migračný problém. Uh, a samozrejme, potom je tu aj veľká otázka energetiky. E, Turecko, e, Líbia, e, táto celá situácia ide jednoducho zlým smerom. Máme tu nový plynovod, ktorý vzniká, ktorý by mal prepojiť Izrael, Cyprus, Krétu, Taliansko, a ktorý by mal zaručiť sebestačnosť, energetickú sebestačnosť. Ja si myslím, že Európa sa musí zasadiť o to, že bude chrániť energetickú sebestačnosť všetkých krajín Európskej únie. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Áno, ďakujem veľmi pekne. Poprosím pána Kocolína. Ide e, už veľmi e, neskoro. Predpokladáme, že tu budeme dnes do 23.40, e, preto nedáme priestor spontánnym rozprávam, a ak súhlasíte. Pokračujeme v rozprave. Socialisti a demokrati, pani Kocolino. Pán Áno, veľmi pozorne sledujeme vývoj. A sledujeme hodinu po hodine, minútu po, po minúte. Sledujeme, že pán Haftar sa rozhodol, že sa v snedelu zúčastní berlínskej konferencie. Um, niekedy um, áno, a vnímame určitú našu neužitočnosť a neefektívnosť. Máme jedinečnú možnosť, jedinečnú možnosť, ktorou je politika. A v, musíme v tom pokračovať. Musíme mať jasno v tom, čo chceme. Musíme sa snažiť o diplomatické kroky. Musíme zabezpečiť, musíme zabezpečiť to, že primerie bude platiť Musíme, musíme poskytnúť pomoc libyskému ľudu, najmä deťom, tí, ktorí sa stali obeťami tejto vojny. Musíme vytvoriť politické a inštitucionálne podmienky na to, aby sme dokázali posilniť integritu a suverenosť Líbie. Musíme musíme, musíme naozaj sa razantne zasadiť o riešenie situácie. Musíme, musíme podporovať mierový dialog. Pretože nejde tu len o nejaké diplomatické e, stretnutia. Skutočne musíme byť efektívni. Nesmieme ustupovať ďalším silám a ďalším inštitucionálnym realitám. Myslím si, že toto by malo byť, takto by mala znieť naša úloha. V, tej, v tejto ťažkej chvíli zohrávame zásadnú úlohu pre budúcnosť Európy. Ide o rozhodujúci zápas, ide o budúcnosť Líbie, do budúcnosť Európy a určite to samé štáty, určite, určite samé štáty konať nedokážu. Myslím si, že toto je to, čo nás čaká a to, čo musíme realizovať. Takže tu, na, tu je naozaj v hre aj nový parlament, nová komisia, takže musíme postúpať v tomto ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Kolega Grošel, kolegyňa, kolega Grošel. Líbie eh, eh, je černý bod na svedomí eh, európskych štátov. To sa stáva nočnou morou. Je to spojené s nezakonnou migráciou prostredníctvom nebezpečných stredomorských vôd a mm, rôzne milície a kriminálne skupiny majú z toho osoch. Turecku, čo, ktoré je oficiálne kandidátským štátom, e, sa púšťa do rôznych e, nepremyslených e, konaní a to ohrozuje naše strategické záujmy v Stredomorí a Líbii. Vzhľadom na tureckú intervenciu a ruskú účasť na občanskej vojne a vojenských manévre obávame sa, že problém sa môže presunúť z Líbie. Musíme vyzvať Rusko a Turecko, aby stiahli svoje vojska, aby sa nastolil e, mierový proces, ktorý, e, politický proces, ktorý to nesie miera a stabilitu do krajiny, do regiónu. Ďakujem pekne. A teraz e, Erik Markart v mene Zelených. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pánovi Borelovi za vaše vystúpenie a za e, snahu dosiahnuť mier e, e v Líbii. Zrejme nik si nemyslí, že je to jednoducho zabezpečiť mier v Líbii, ale mm, e, mm, počas e, tejto vojny mali by sme urobiť viac. Od roku 2014 mm, sa tisícky ľudí utopili v Stredozemnom mori a keby sme nezahrali, stále by žili keď eh, hovoríme s ľuďmi, ktorí sa tam zachránili, eh, uvedomujem si, že tam ide obchodovanie s ľuďmi a je to mm, neumanné, že my, Európa, prispievame k tomu, že ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, eh, sa musia vrátiť do vojenských oblastí a e, európske štáty e, e, vysielajú viac hľadkovacích lodí do vod pri pobreží ako zachranných lodí. Ehm, mali by sme minimálne ľudí, ktorí zachránime pred utopením, ktorí utekajú z ľudí, aby sme ich neposielali späť ehm, musíme e, konať eh, v súlade s našimi e, hodnotami. Ďakujem pekne. Chieri Mariani, jedna minúta. Ide. Ďakujem pekne. Západné mocnosti zasiahli v Líbii a to poškodilo Líbii, jej susedom a celej Afrike aj Európe. Dnes otroctvo sa presúva až k nám. Je to dedictvo Mohameda Kadáfiho ehm, Týka sa to celého západného regiónu Sahelu. Tento chaos sa už posúva až ďalej. Generál Aštar dokonca nadviazal v istom období partnerstvo s Európskym parlamentom. Erdogan tiež prispel k kríze v Líbii. Prezident Erdogan vlastne je Eh, jasným silným mužom eh, eh, tohto regiónu. On kontroluje celú migráciu do Európy, Turecka do Libie. Ako môžeme takto naivne naďalej mu veriť, spolupracovať s ním. Áno, pán Borel, pravdepodobne to riešenie bude nakoniec vojenské a my nebudeme jeho súčasťou. Ak nebudeme súčasťou riešenia v Líbii, mohli by sme byť aspoň prítomní na európskej úrovni, aby sme pomohli francúzským vojakom, ktorí sú jediní v celom regióne Sahelu a bojujú tam proti fenoménu islamizmu?

tu v Európskom parlamente zastupujem Grécko a musím spomenúť e, intervenciu Turecka a jej zaangažovanosť v Libii. Je tu niekto, e, kto naozaj uverí týmto hlúpostiam, ktorý vyslovuje Erdogan o právnom štáte. Pozrite sa na minulosť Turecka. Islamist e, trestné činy, zmasakrovanie tisíckov Kurdov, porušenia e, e, zvrchovaných hraníc v Grécku a teraz e, Turecko posiela vojakov a munície džihadistom pôsobecím v regióne. Musíme pochopiť, čo sa snažia dosiahnuť, keď porušujú hranice členských štátov únie. Musíme prestať podporovať vojensky a ináč pána Erdogana. Pán Kastado. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán najvyšší predstaviteľ, vysoký predstaviteľ, včerajšie zasadnutie v Moskve nám vysiela dve dôležité posolstva. A síce, že Európa nie je ešte zjednotená, a, um, ale respektíve jednotlivé štáty sa snažia, ale nič to ešte nevyústilo. My sme jednoducho uh, upustili od úlohy, ktorú na seba prevzalo Turecko a Sýria Um, mm, najhoršou uh, um, novinkou dne, dneška je to, že Haftar nepodpísal dohodu o prímeri. Ak chceme zabrániť novému scenáru v podobe Sýrie, tak by sme sa mali naozaj v Berlíne posnažiť a dať na stôl nový návrh a skutočne sa zasadiť o mier. A týka sa, to, týka sa to, je to samozrejme záležitosťou aj krajín v susedstve Líbie. Um, mali by sme mali by sme sa snažiť pomôcť líbijskému ľudu a len tak sa naozaj a len tak získame neutralitu a kapacitu pokračovať v, v zjednoťovaní inštitúcií a odzbrojovaní um, milícií. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Je tu e, otázka v rámci postupu e, modrá karta. Či súhlasíte s tým? Treba si nasadiť sluchadla. Ja veľmi dobre vás poznám z predchádzajúceho parlamentu a chcem, aby ste povedali svoj názor, aby to počul pán e, Borel. Tento režim v Líbii, v Tripolise, mm, sa dohodol s Erdoganom a na základe tejto dohody e, Turecko vo východnom Stredomorí získalo exkluzívnu hospodárskú zónu. E, e, čo si myslíte a čo si myslí pán Borel? Čo by sme mali urobiť, aby sme pôsobili proti agresívnemu správaniu Turecka. Posiela e, prieskumné e, e, plavidla v suverennom území Grécka. Pán, vážený pán Mavrides, drahý Kostas, viete dobre, že ja som, už, ja, ja som neraz kritizoval túto, túto dohodu. Nie je to podľa mňa správny smer. Mm, totiž podľa mňa poškodzuje aj záujmy členských štátov, akým je Grécko či Cyprus napríklad. Nemyslím si, že takýto unilaterálny prístup je správnym prístupom zo strany kandidátskej krajiny na pristúpenie k EÚ. Ehm, mne, mne, sa, mne sa zdá, že ten konflikt eskaluje k skutočnému súboju medzi regionálnymi geopolitickými silami a presne k tomuto sa musíme vyhnúť. To je zásadné. Európa musí byť zastúpená viac. A ja, ja, mám, ja mám dôveru v pána vysokého predstaviteľa a veríme, že sa nám podarí dosiahnuť úspech v Berlíne predtým, než bude neskôr. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej vystupí EP, eh, eh, e jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Veľmi pozorne som si vypočul analýzu pána Borela a musím povedať, že my tu nie sme analytici, sme politici a musíme sa rozhodovať ako politici. Nemali by sme byť jednoduchými pozorovateľmi toho, čo sa tu e, vyvíja. Mali by sme sa pokúsiť o zásah, o nejaké riešenie, pretože to od nás E, očakávajú občania, ktorým ide o mier e, v regióne. Na základe analýzy pána Borela zdá sa, že Rusko a Turecko sú zvrchované mocnosti v tomto regióne. Prečo? Pretože sme tam im ponechali e, voľný priestor. Ak e, pán e, Borel príde s nejakými iniciatívami pre tento región, to určite podporíme. Hlavným problémom je Turecko. Správanie a počínanie Turecka vytvorila situáciu, ktorá podkopová hodnoty Európskej únie a vidíme, že Turecko chce ísť vlastnou cestou Máme nejaké pochybnosti e, o tom, že toto e, počínanie je provokačné, že nás provokuje a e, nutí nás hľadať cesty k mieru a my ako Európa musíme prekozať, že sme tam prítomní v tomto regióne. Pán Mikul, Pichola, jedna minúta, prípadne trochu viac. Ďakujem pani predsednička. Dnes hovoríme Mm, o téme, ktorá je mimoriadne dôležitá pre Európska únia, ale zatienil túto tému to, čo sa deje v Iráne a v Iraku. Teraz sme v situácii, keď e, Turecko, ktoré je e, oficiálne našim spojencom e, NATO, koordinuje svoje aktivity v tejto oblasti a Rusko rovnako systematicky porušuje medzinárodné práva a námorné právo Členské štáty Európskej únie e, e, stále nemôžu nájsť spoločnú politiku e, pre situáciu v Líbii. Je možné, že vojenské intervencie nevyrieši situáciu v Líbii, ale skôr ju zhorší. Naša politika voči Líbii nie smie sa zúžiť iba na migračnú politiku. Musíme byť produktívnejší najmä v oblasti najbližšieho susedstva Berlínsky proces a spolupráca s OSN e, musia byť podporený. Pán Zmiňok, jedna minúta. Vážna e, pani predsedajúca, e, nasadenie zbrojných síl v Libii je ďalším mudrým krokom Erdogana, ktorý vydiera Európska únie. Má politiku Ehm, ehm, rozmýšľame o tom, ako zvládnuť e, e, e, migračnú krízu a vždy sa obracame na Erdogana. Ehm, ide o nelegálnu hromadnú migráciu. Erdogan môže jednoducho nás ohrozovať ďalšou vlnou utečencov. A teraz je tu nový rozmer Eh, E, Turecko teraz chce získať v Líbii kontrolu e, nad krajinou, odkiaľ vychádzajú do Európy najväčšie počty nelegálnych migrantov. To znamená, že e, drží nás na, na centlivejšom mieste. Musíme napokon využiť našu hospodárskú a vojenskú moc a musíme skoncovať s takými hrami, E, Európa, e, e, Európska únia musí využiť všetku sílu, aby skoncovala s takýmto počinením Turecka a, a zachránila svoje hranice. Ďakujem pekne. Teraz v mene EKR pán finance jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne. Vojna v zastúpení, ktorá sa odohráva v Líbii, preukazuje opätovne nekonzistentnosť Európskej únie, pokiaľ ide o veľké medzinárodné krízy a ehm, to vystúpenie pána Borela je zase len odou ehm, na nemohúcnosť. A um, Um, niektoré krajiny, napríklad ako Francúzsko, e, pôsobia v Libii od roku 2011, ale, ale zatiaľ Turecko tu uplatňuje svoje neootomanské záujmy a Európa vlastne vôbec nekoná musím povedať, že aj, že aj talianská eh, vláda eh, jednoducho nekoná a, zatiaľ pred našimi očami jednoducho eh, tu konajú ďalší a ja vás prosím, musíme konať, aby sme sa vyhli katastrofe. Ďakujem. Lagos, Johannes Lagos, Ďakujem pekne ďalej, Johannes Lagos. Ďakujem. Som prekvapený a zároveň nahnevaný z toho, čo povedal pán Borel. Pripustil, že Rusko a Turecko sú vlastne mocnosti, ktoré veci riadia v tomto regióne. E, Turecko pritom má e, krv na svojich rukách, milióny nevinných ľudí v mnohých krajinách a e, má na svedomí a my to ignorujeme, tvaríme sa, že to nevidíme a teraz odrazu tvrdíme, že vláda je uznaná. Oni predsa uzavreli dohodu s vrahom Erdoganom. Erdogan eh, prijal džihadistické jednotky, nasadil ich eh, v Sýrii, v Líbii, vlastne priblížil tento problém ešte viac k Európe, eh, ďalej zaobstaráva zbranie Saražovi a teraz sme uznali Saražovú vládu. To je predsa nemysliteľné. V v súčasnosti sa plánuje e, konferencia v Berlíne, ktorá prebehne o niekoľko dní. Alžírsko, rôzne iné krajiny, aj Grécko, e, tam bude súčas, respektíve nebudú pozvané. To je hamba. Nemáte právo presadzovať záujmy Turecka a ísť proti Grécku. My sme predsa členskou krajinou EÚ. Prečo ste vždy na strane Turecka? viete čo, my e, to tak nenecháme, my sa nebudeme len tak prizerať, budeme sa brániť, budeme brániť svoju domovinu e, všemožne. Budete e, na to musieť pamätať. Ďakujem pekne, pán Karas. Nasleduje, nech sa páči. From the EPP for one minute. Vice President, the floor is yours. Ja, Herr Vizepräsident, es wird ja immer deutlicher in der Čoraz e, jasnejšie e, vyjadrenia tu zaznievajú. My sa vlastne zahrávame e, s krízami na svete. Nie sme súčasťou ich riešenia a sú to pritom krízy za našimi dverami. Sme ako keby v bezvedomí, sme neschopní, sme neschopní konať. Mne tu naozaj chýba politická jednota, Taktiež mi tu chýba politický projekt a schopnosť konať. Líbia je vlastne len zrkadlom aktuálneho stavu v EÚ, čo sa týka migračnej politiky, zahraničnej politiky, bezpečnostnej politiky, a to nie len v regióne Blízkeho východu. A toto vákuum, ktoré pomenoval pán Mamarakis, využíva Turecko a Rusko. Máme len jednu možnosť, a síce na samite v Berlíne cez víkend môžeme presadiť koncentrovanú e, európsku iniciatívu, aby sme sa toho ujali my sami. Uistite nás, že teda budeme schopní konať v Berlíne ako únia jednotne. Ďakujeme pekne. Teraz e, Maria Arena za SAD. Ďakujem. Pán Borel, Popísali ste situáciu v Líbii, ktorá je znesiteľná pre miestne obyvateľstvo, civilné obyvateľstvo, je nebezpečná pre celý región, pre Magreb, ale aj pre Sahel, aj to ste spomenuli, a tiež je nebezpečná pre bezpečnosť Európy. K tomu ešte je treba pridať eh, veľmi jasné porušovania ľudských práv na území Líbie. Migranti, ktorí sú zablokovaní, obchoduje sa s nimi, ďalej aktivisti, ktorí sú eh, vraždení, eh, zadržiavaní. Poslanec Siriam Sergiva už viac ako 6 mesiacov je nezvestný, ale taktiež ženy, ktoré sú zneužívané režimom. Tento režim nie je vojenský, ale autoritatívny. Zdá sa pri tom, že zásahy Turecka, Ruska, Egypta E, nielen vojenskej povahy, ale taktiež celkovo model, ktorý obhajujú e, súvisí s ľudskými právami. Európa pritom má svoje postavenie, má svoju úlohu v diplomatickej e, úrovni. E, Berlínska konferencia ďalej mediácia dialógu medzi všetkými aktérmi a tiež presadzovanie demokracie a ľudských práv. Ďakujeme, že budete v tomto duchu konať. Ďakujeme, pani poslankyňa. Teraz nasleduje Ďalšia rečnička pani eh, Asima Kopulo z EPP. Ďakujem, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Je povinnosťou a musíme niečo urobiť s vývojom situácie v Líbii. Budeme totiž inak znašať dôsledky. Eh, teda chceli by sme uvítať túto konferenciu, ktorá prebehne v Berlíne. Vidíme, že Turecko trvá na tom, že sa chce držať tohto memoranda o porozumení. S Tripolisom Haftar dnes odišiel od rokovacieho stola. Teda toto memorandum, táto dohoda medzi Tureckom a Líbiou je v rozpore s medzinárodným právom a nepriniesie žiadne právne záväzné výsledky. Musíte teda pána Borel požadovať od Saraža Erdogana, aby oni prestali dodržovať túto dohodu ako e, minimum, e, minimálny záväzok na dodržovanie medzinárodných pravidiel. E, inak sa bude naďalej ohrozovať dôveryhodnosť Európskej únie aj v súčasnosti, aj do budúcna. Ďakujeme pekne. Pani Ceca, na minútu, ospravedlňujem sa, preskočila som vás. Grácie, prezident. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Um, riešenie um, ehm, libyskej Sýrii vlastne len poukazuje na neschopnosť talianskej vlády, v, pokiaľ ide o túto strategicky dôležitú vec. Um, spomeňme si, a čo sa stalo pred desiatimi rokmi, uh, keď bol zvrhnutý Kadáfi. Um, my sme tam nechali určité vákuum, do ktorého sa hneď dokázali začleniť Rusko a Turecko. Ankara Ankara eh, má kľúče od eh, migračného koridoru stredomorského a nesmieme zabúdať ani, ani na e, dôležitosť celej oblasti. Súčasná talianská vláda nekoná, je úplne neschopná, pokiaľ ide o túto záležitosť. E, prímerie včera v Moskve podpísané nebolo. Možno, že sa malo podpísať v Ríme ale to sa neudialo. Ale celý svet teraz čaká, že k podpisu dôjde k Berlíne. Keď Európa zase, zase zlyha, to, to bude už neviem koľkátý krok späť v zahraničnej politike, ktoré zhrávame čoraz viac e, marginálnu pozíciu. Ďakujem veľmi pekne, pán Lančíny. Vážený pán e, podpredseda, presne ste povedali, že veci v Líbii idú z dažďa pod odkvap. Aj z dnešnej rozpravy e, vyplýva to, že bohužiaľ e, v Líbii prevažuje model Putin a model Erdogan. My máme ale zodpovednosť. Musíme musíme sa snažiť o prekonanie jednomyselnosti členských štátov. Um, Potrebujeme, potrebujeme sa zapojiť do tohto procesu. Potrebujeme posilňovať dialog, ale, ale nestačí nám len dobrý zámer. Je naliehavé reaktivovať misiu Sofia, ehm, je, je treba začať opätovne so zbrojným embargom. Pripomeniem slova Johna Kennedyho. Nemôžeme sa nikdy báť rokovať, ale nemôžeme nikdy rokovať zo strachu. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, na minútu máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. V Líbii sa Európa rozhodla, že nebude rozhodovať. Nechala vlastne voľné pole ruské, Rusku, Turecku a, a džihadu. Um, Zá, základná zodpovednosť Európy je eh, je možno podporiť eh, eh, libyskú vládu a dnes samozrejme ale na území Líbie pôsobia rôzne skupiny. Hrozí, že dôjde ešte k ďalšej destabilizácii tejto, tejto oblasti a že dojde k ďalšiemu zhoršeniu ľudských práv. Nedávny prieskum Associated Press uh, ukázal, uh, ukázal um, to, že znač, značná časť fondov, ktorá je určená na zlepšenie situácie, vlastne končí u uh, eh, líbyských milícií a uh, rôznych kriminálnych skupín. Uh, Takže toto je, veľmi, toto je veľmi dôležité a vlastne to, že je tam prítomné Rusko a Turecko je len, len svedstvom toho, že sme zlyhali. Ďakujem veľmi pekne. Pán Furlas teraz na minútu. Situácia v Líbii je natoľko vážna, že nás všetkých naplne obavami. Krajiny ako Turecko, sa angažujú v Líbii, e, podobne aj v Sýrii. E, sú tam mnohé paralely. My sa len prizeráme, nevieme, čo urobiť. Je to, ako by sme ich vlastne e, podporovali. Erdogan sa snaží prevziať kontrolu bez ohľadu na to, aké rozhodnutie sa v Berlíne príjme, tak či tak to bude hrať do karát opäť len Turecku musíme zvážiť možnosť eh, ďalšieho porušenia eh, princípov právneho štátu zo strany Turecka to v EÚ. EU. Európska únia, vážny pán Borel, nemôže predsa sa len prizerať a zaostávať. Ďakujeme pekne. Teraz sa pani Inčír. Fru talman, herr Borel. Mindre... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pred menej ako desiatimi rokmi sa e, vykonávali kroky. Zdalo sa, že vidíme svetlo na konci tunela. E, zdalo sa, že po o páde diktátora e, sa krajina posunie k stabilite. Ja som tento región niekoľkokrát navštívila a prejavila som aj takto podporu demokratickým silám. Vieme, že v tejto krajine je sloboda nevyhnutná ale vlastne len jeden diktátor nahradil iný chaotický režim, kde panuje bezprávie a nefungujú tam princípy právneho štátu. E, je to vlastne právne vákuum, aj mocenské vákuum. Situácia v Líbii si vyžaduje e, formalizované prímerie, tak aby všetky strany ho dodržiavali a aby bolo možné aj dlhodobé politické riešenie. Som presvedčená o tom, že Európska únia môže zohrávať o mnoho významnejšiu úlohu tak aby sa presadili hlavné zásady, napríklad um, ľudské práva, aby sa dodržiavali. Rečička bola prerušená. Pán Jordan Bardella, ďalší. Merci, madame la... Ďakujem. Po všetkých medzinárodných témach Európska únia chýba. Akú úlohu zohrávala pri ofenzíve Turecka v Sýrii? Žiadnu. Akú pri eskalácii vzťahu medzi Iránom a USA? Žiadnu. A akú úlohu zohráva v kríze v Líbii? Žiadnu. Turecko a Rusko e, sú e, tam určujúcimi mocnosťami a pritom je to región, ktorý je strategicky pre náš kontinent. E, v roku 2011 niektorí spôsobili pád Líbie do chaosu z údajných humanitných dôvodov. Vtedy konanie francúzského prezidenta Sarkozyho prispelo k tejto katastrofe tiež e, ďalšie postoje e, krajín NATO. Európska komisia požiadala e, kroky voči Kadafimu, pričom to spôsobilo úplné zničenie tejto krajiny a následne masívne migrácie do Európy. A ide pritom o bohatú krajinu. Vaša únia je vlastne našou slabosťou. Je treba prenechať priestor národným diplomáciám a národom, z ktorých e, pozostávajú tieto zvrchované krajiny. Za e, tieto vystúpenia v rozprave teraz dostáva slovo pán popredseda a vysoký predstaviteľ pán Borel. Nech sa páči. Áno, môžem sa podeliť o zo pár postrehov. Musíte poprosiť Erdogana, nech zruší tú zmluvu s e, pánom Saražom. Problém tkvie v tom, že sme neboli zjednotení, pokiaľ ide o, o Líbiu. Naše pozície boli rôznorodé. A teraz za to možno platíme cenu, za to, že sa nám nepodarilo vystupovať spoločne, zjednotene ako Európska únia. Je pravda, bohužiaľ, Turecko zohráva určitú úlohu, áno. A Rusko takisto. Poslednou novinkou, poslednou správou je to, že Haftar nepodpísal prímerie, odmietol podpísať prímerie pretože, pretože podľa neho sa musí dohodnúť e, pretože samozrejme odkázal aj na to, že Saráž má dohodu s Tureckom, ale zároveň povedal, že pricestuje v nedelu do Berlína. Takže napriek tomu, že prímerie podpísané nebolo, príde na konferenciu do Berlína a tam už potom e, dúfajme, dôjde k prvému kroku smerom k politickej dohode. Možno ste sledovali všetky naše vyhlásenia k Líbii. Boli to vyhlásenia vysokého, úradu vysokého predstaviteľa a Rady pre zahraničné veci. Dúfajme, že v Berlíne nadíde možnosť uzatvorenia dohody medzi stranami a potom sa budeme zaoberať implementáciou tejto dohody, ktorá si vyžiada poprvé, monitorovanie prímeria a po druhé kontrolu e, zbraňo, embarga na zbraní. A my iba potom pripravíme konkrétne návrhy v spojitosti s týmito dvomi povinnosťami a uvidíme, či bude dostatok vôle na to, aby sme dokázali spoločne konať a aby mohlo začať nové obdobie spolupráce s Líbiou. V tejto chvíli toľko. Vyjadrili ste sa aj k ďalším aspektom Nedokážem samozrejme na všetky otázky zareagovať, ale zhrniem to asi tak. Ak sa dohodneme v Berlíne, bude následovať prímerie a potom otestujeme politickú vôľu Európskej únie, čím má Európska únia teda ako bude postupovať ďalej v tejto otázke. Vážený pán vysoký predstaviteľ, Týmito slovami by som uzatvorila rozpravu, k Líbii.